ktoré sú zamerané na financovanie eh, vonkajšej pomoci Európskej únie. Máme tu dvoch spoluspravodajcov. Eh, prvý, prvou spoluspravodajkyňou je pani Eva Žoli. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, eh, vážení kolegovia a kolegyne, tá novinka, aj keď hrozná, ostala nepovšimnutá. Svetový potravinový program alebo Program potravinovej pomoci musí znížiť o 50 potravinovú pomoc v Sýrii, pretože chýbajú finančné prostriedky. Okrem týchto účtovných údajov je to e, naozaj konkrétny e, dopad nedostatku platobných prostriedkov e, rozpočet členských krajín ako aj EÚ naozaj teraz podlieha mnohým tlakom, podliehajú mnohým tlakom. Európsky Občania znášajú dôsledky krízy aj rozpočtovú e, disciplínu, ktorú musia uplatňovať e, vlády a pritom 9 z 10 Európanov si naďalej myslí, že ju musí financovať humanitárnu pomoc naďalej. Naši spoluobčania sú solidárni napriek krízam. Členské krajiny musia e, počuť, čo hovoria občania. Musíme naďalej financovať e, akcie v krajinách najviac dotknuté chudobou a krízami. E, Sýria, Sudán, Stredoafrická republika a tak ďalej. E, krízy sa znásobujú. Dá sa vôbec pochopiť, že EÚ, prvý svetový darca, sa bezmocne prizerá, keď by Eh, jej poznatky v humanitárnej oblasti boli potrebné a všeobecne sa uznávajú, ako súhlasiť s tým, že napriek mnohým eh, výzvam európskych poslancov bol schválený naozaj zredukovaný európsky rozpočet. Eh, musieť zredukovať našu pomoc, to by bol naozaj nesprávny odkaz E, to by znamenalo, že Európa sa izoluje, že je lahostajná z oči voči zvyšku sveta, solidarita v Európe. Samozrejme, ale aj e, nad rámec našich hraníc to nie je iba prázdny e, výraz, je to vlastne podstata nášho spoločného projektu. Nemali by sme sa toho zrieknúť v časoch, keď je to najviac potrebné. Členské krajiny sa musia zaviazať prijať opravný rozpočet a to čo najskôr. Členské krajiny taktiež musia byť odvážne. Náš partner Izrael napríklad už x krát e, ničí e, to, čo sa buduje v e, predjordánsku z európskych prostriedkov. EÚ nemôže mlčať, musí žiadať skladanie účtov od Izraelu to už nemôže ostať bez dôsledkov. Okrem našich vzťahov s Izraelom a e, odviaznúť od úlohy EÚ v mierových rozhovoroch ide o to odsúdiť e, e, nové pošliapávanie medzinárodného humanitárneho práva a taktiež e, o to donútiť Izrael e, zaplatiť spôsobené škody, nie iba tie spôsobené 8. apríla, ale aj tých 30 miliónov eur škôd, za ktorými je Izrael a boli to projekty financované EÚ členskými krajinami medzi rokmi 2001 až 2011. 30 miliónov eur to nie je zanedbateľné. 30 miliónov eur to je uh, pomoc, ktorú EÚ pomohla v decembri s cieľom pomôcť e, obetiam sírskej krízy. 30 miliónov eur to je to, čo potrebuje tento svetový e, program na pomoc e, sírčanom a taktiež sírským utečencom v okolitých krajinách. E, to je výška humanitárnej pomoci Európy v Afganistane napríklad v roku 2013. Solidarita, zodpovednosť, odhodlanosť. To očakávam od členských krajín. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, pani Žoli. A teraz e, spolu spravodajca pán Alan Lamassur. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená Kolegyňa hovorila o hroznom dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, hlavne v oblasti potravinovej pomoci a rozvojovej pomoci v prípade našich partnerských krajín. E, žiaľ, ak je to obzvlášť naliehavé a obzvlášť tragické v prípade humanitárnej pomoci, tak E, treba povedať, že sa to prejavuje aj v iných oblastiach európskej politiky. Už sme prvýkrát skonštatovali na konci jesene 2012, že došlo k prvému nedostatku finančných prostriedkov a kvôli tomu e, európsky rozpočet za, roku, za rok 2012 bol e, v deficite. Rok 2013 sme začali e, s e, mnohými faktúrami, ktoré bolo ešte treba zaplatiť za rok 2012 a napriek tomu, že bol schválený dosť veľkorysý rozpočet 11 miliard eur, dodatočný rozpočet, tak e, rok 2013 skončil s e, chybajúcimi platbami v prípade programov z roku 2013 vo výšku viac ako 23 miliard eur. Takže dnes pri všetkých európskych politikách vidíme, že tak zhruba v polovici roka hrozí, že opäť peniaze chýbať budú. E, sú však marže vo výške zhruba 700 Eh, miliónov eur v strope eh, rozpočtu na rok 2014. Rozpočtový výbor tomu venuje veľký, poz, veľkú pozornosť. Eh, zasadali sme spoločne s pánom Levadovským, Georgievou a s pani Žoli, predsedničkou rozvojového výboru a chceli sme odsúhlasiť všetky E, prevody, ktoré sú dnes zákonne možné, aby sme e, napríklad e, pokryli potreby humanitárnej pomoci, ale tieto prevody poskytujú prostriedky z rozpočtových riadkov na naliehavú pomoc a pritom vieme, že tie prostriedky e, budú e, nepokryté e, do konca roka. Čiže prevody väčšinou čerpajú prostriedky z rozpočtových riadkov, ktoré nie sú dostatočne využité v prospech tých, ktoré sú nadmerne využívané, ale tu pokrývame nedostatok tým, že vytvárame nedostatok inde. A možné to je, iba ak rada uzná, že bude potrebný dodatočný rozpočet zhruba v polovici roka, pravdepodobne pred nadchádzajúcou jeseňou. Ja myslím, že pán komisár Levandovský to bude vedieť upresniť. Treba si však uvedomiť, že parlament eh, eh, zhruba 4 mesiace nebude eh, schopný hlasovať za dodatočné rozpočty. Budeme vybavovať iba bežné záležitosti, takže chceme to tu zanechať v poriadku, aby sme vedeli, že v závere volebného obdobia Európsky parlament EÚ dá e, e, nástroje na financovanie e, svojich politik a naliehavých opatrení, tak ako to bolo rozhodnuté na rok 2014. Ja vám ďakujem, pán Lamasúr. Teraz dostane slovo v mene rady pán Kurkulas. Rada si uvedomuje problémy pri platbách pokiaľ ide o vonkajšiu pomoc EÚ, taktiež rozumieme tým obavám, ktoré vyjadrili pani Žoli a pán Lamasur e, v mene rozpočtového a rozvojového výboru. Parlament, Rada a komisia už mali možnosť e, diskutovať o tejto téme počas rozpočtového trialógu, ktorý prebiehal 2. apríla. Toto stretnutie nám dalo možnosť, aby sme dokázali identifikovať možné cesty, ako sa vysporiadať s finančnými problémami, ktoré boli vytýčené Európskou komisiou. Európska komisia dokázala poskytnúť úvodnú odpoveď na nedostatky eh, rozpočtových eh, položiek, rozpočtových rozpočtových eh, položiek, ktoré majú byť určené na rozvojovú pomoc, podporu demokracie a ľudských práv, a to tým, že navrhla dva návrhy na presuny. Rada e, pomerne dlho e, diskutovala o tom, ako zabezpečiť, že oba tieto transfery budú spracované čo najrychlejšie. Som naozaj veľmi rád, že vás môžem informovať, že od začiatku tohoto týždňa potom, ako došlo k schváleniu na Rade pre polnohospodárstvo a rybolov, e, má komisia teraz možnosť presunúť dané prostriedky k rozpočtovým líniám, ktoré boli vyžadované. Tieto dodatočné ak by tieto dodatočné rozpočtové položky neboli dostatočné pre potrebu týchto rozpočtových e, liniek, tak my sme pripravení pripraviť ďalšie návrhy, alebo komisia je pripravená pripraviť ďalšie návrhy pre opätovnú mobilizáciu prostriedkov a zároveň, ak to nebude dostatočné, e, pripraviť návrh pozmeneného rozpočtu. E, chcem vás uistiť, že rada bude plnohodnotne rešpektovať obsah, znenie a e, celkový duch e, dohody o platobných e, poukazoch, ktorá bola dohodnutá pri e, trialógu v novembri minulého roka, a to v rámci zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2013. E, v duchu tohoto stanoviska rada bude veľmi rýchlo spracovávať akékoľvek prípadné žiadosti o presun rozpočtových položiek, e, ktoré sa týkajú aj e, vlastne presunov medzi rôznymi e, rozpočtovými kapitolami. Zároveň sme ochotní schváliť návrh pozmeneného rozpočtu tak, aby sme vykryli akékoľvek e, nedostatočné obdobia alebo nepokryté obdobia v prípade rozpočtového provizória. Samozrejme, v tomto momente nie som e, v situácii, aby som dokázal predvídať, akú pozíciu zaujme rada v tomto smere ohľadom špecifických požiadaviek na presuny. Dovolte mi povedať ale pár slov o tomto navrhovanom podporovom balíčku pre Ukrajinu, ktorý je momentálne témou, ktoré sa venujú predovšetkým médiá. Rada je odhodlaná podporiť e, ukrajinský ľud a ukrajinskú vládu vo svojom úsilí, aby stabilizovala situáciu v tejto krajine a zároveň aby vykonala akutné reformy. Rada práve preto víta e, komplexný balíček pomoci, ktorý bol predstavený komisiou a zároveň je odhodlaná, že zabezpečí jeho plnohodnotnú implementáciu priznávame, že to môže vytvoriť dodatočný tlak najmä v otázke rozpočtových pladeb pre Európsky rok na tento rok rozpočtový trialóg z 2. apríla bol príležitosťou pre naše tri inštitúcie, ako si vymeniť názory o tejto téme tiež. Komisia v tomto smere prijala prvý, prvý rad opatrení, aby sa dokázala vysporiadať s, touto, s týmto problémom a rada slúbila, že bude konať rýchlo Zároveň vám chceme pripomenúť, že komisia má v tomto smere právo legislatívnej iniciatívy a preto komisia musí predkladať konkrétne návrhy pre rozpočtové zmeny alebo pre presuny prostriedkov, ako aj pre návrhy pozmieneného rozpočtu. Rada je na svojej strane pripravená preskúmať takéto návrhy čo najrychlejšie a dosiahnuť dohodu čím skôr. Ďakujem pekne, pán minister Kurkulas, teraz pán komisár Levandovský, nech sa páči. Vážený pán predseda, ctené poslanky, ctení poslanci, poslanci, riadenie rozpočtu je náročnou úlohou a na európskej úrovni väčšinou sa potýkame s riadením toho, čo chýba. Ale to je život. Systematicky je rozpočet podfinancovaný a platby e, nie sú k dispozícii v plnej svojej výške, ktoré ktorá je potrebná. A ďalej sa tu prelievajú dlhy z roku 2012 do roku 2013 a to pokračuje až do roku 2014. 14. Takže máme dvojkrokový prístup. Najprv e, aplikujeme rozpočet a potom žiadame o opravný rozpočet na základe toho, čo v skutočnosti prišlo, aká je realita, čo treba zaplatiť, pretože aj keď si uťahujeme opasky, aj tak treba platiť základné účty, napríklad za elektrinu alebo za byt. Rok 2014 bude skutočne ťažkým rokom na mnohých frontoch, keďže máme tu o 9 miliard menej, než potrebujeme a ešte aj v porovnaní s minulým rokom. Takže môžeme očakávať, že tu budú nepreklenuté sumy a obdobia. A to sa netýka len externých záväzkov Európskej únie alebo záväzkov na vonok, ale máme napríklad za Eh, politiku súdržnosti 2 miliardy nesplatených faktúr a toto je naozaj dôvod na obrovské bolenie hlavy nad rozpočtom na rok 2014. No, Reagujúc na ústnu otázku pani Žoli aj na list a na eh, intervenciu pána Lamasura, odpovedám, že musíme Nesmieme rezignovať na programy externej pomoci a musíme využiť všetky nástroje, ktoré nám patria podľa zmluv, podľa pravidiel a odvolávam sa aj na spoločné vyhlásenie o platbách, z ktorého citujem. Globálna úroveň platieb sa zvládne využitím globálnej marže pre platby, ak by komisia v skutku použila nástroje flexibility a maržu, ktorá tu je na nepredvídané prípady. V tomto kontexte konexia, e, komisia navrhuje opravné opatrenia pri implementácii, aby sa použili všetky nástroje, celé instrumentárium, ktoré nám ponúka nový viacročný finančný rámec. Toto platí pre roky 2012 a 2013. A už v roku 2014 sme mobilizovali ďalšie sumy, 54 na humanitárnu pomoc a teraz budeme opakovať tento postup, e, pretože potreby sú ešte dramatickejšie. Aké máme instrumentárium k dispozícii? Najprv monitoring. Monitoring to je vlastne stanovovanie diagnózy, kde chýbajú peniaze, takže to nestačí. Po druhé, máme predbežné opatrenia z obozretnosti, napríklad dva, dve tranže pre humanitárnu pomoc znížia priepasť finančnú e, spôsobom predfinancovania a platenia záloh pre humanitárne organizácie. Potom tu máme tretí nástroj v inštrumentáriu a ten sa týka transferov. Už dva takéto transfery sme pozorovali. Je to také preklenovacie financovanie. Jedno je pre humanitnú pomoc a druhý je Európsky nástroj pre demokraciu ľudské práva. Tieto môžeme využiť. Áno, možno využívajúc profil platieb, niektoré programy, niektoré rozpočtové riadky. Tým stačí zaplatiť neskôr v roku, ale samozrejme, keď si požičiavame peniaze z iných rozpočtových riadkov a teraz platíme zálohy, aj tak musíme neskôr nájsť kompenzáciu na konci roka a doplniť to, čo sme zobrali z pôvodných riadkov. Rezerva na nepredvídané prípady musí byť tiež dostatočne vysoká a neskôr v roku prichádza globálny transfer, to znamená popreskupovanie rozličných e, smerov platieb, a tokov, treba dobre premysliť, čo je možné preskúpiť a čo nie presmerovať a čo nie. A posledná vec je opravný rozpočet. Takisto vždy neskôr v roku sa objaví tento nástroj, ako vždy rozpočet nestačí, takže príde k slovu flexibilita a rozpetie. A toto už prišlo um, k úžitku pri humanitárnej pomoci, kedy sa zachraňujú ľudské životy. Na to musíme vždy reagovať. A takisto musíme preskúmať všetky možnosti a spôsoby, ktoré len existujú. Dodatočná platba s systémom frontloadingu, ktorá nebola odsúhlasená v rozpočte, v rozpočtovom rámci na roky 14 až 2020, tu hovoríme o sume 11 miliard 1,4 sú granty a ostatné sú pôžičky, ktoré sú zaručené európskym rozpočtom. Toto by sme zvládnuť mohli, túto časť. A musíme reagovať teraz vo svetle tragického vývoja vo východnej Ukrajine. Ďakujeme pekne, pán komisár Lembardovský. A teraz rečníci za politické skupiny, náš kolega pán Preda. Na dve minúty máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ja vítam túto rozpravu o nedostatkoch v platbách, pretože potrebujeme odfinancovať pomoc na vonok, ktorú poskytuje Európska únia tento rok. Je veľmi dôležité, aby sme našli riešenie týchto finančných priepastí a dier, pretože nebudeme teraz zasadať až do leta, takže Európska únia musí dostať svojim záväzkom a musí byť schopná zareagovať na akýkoľvek nepredvidený scenár, keď príde k humanitárnej katastrofe. Rád by som sa vrátil k rozsahu tohto problému. Hovoríme tu o deficite v platbách 400 miliónov er, eur. To predstavuje polovica, polovicu rozpočtu na humanitárnu pomoc podľa DG ECO 150 miliónov eur. Treba nájsť do leta, aby sme naozaj sa vyhli kríze v platbách. To znamená, že humanitárne projekty, životne dôležité pre ľudí, ktorých zasiahla kríza v tretich krajinách, sú teraz ohrozené. Je pravdou, že v časoch krízy musí byť doškrtaný kompletný rozpočet Európskej únie a to je problém aj finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené inde, nie len na pomoc na vonok, ale niektoré faktory sú dôležitejšie ako iné. Poprvé, humanitárna pomoc sa líši od iného typu výdavkov, ktoré vynakladá EÚ. Ide tu aj o krátkodobé platby, to sú projekty, ktoré sú od 9 do 12 mesiacov trvajúce a to často musí byť aktivované financovanie okamžite, aby sa dali vyriešiť napríklad suchá, záplavy alebo ozbrojené konflikty. Po druhé, DG e prostredníctvom svojich aktivít v roku 2013 pomohlo 120 miliónom ľudí. Okrem týchto čísel treba povedať, že v Sýrii, v Južnom Sudáne a v Stredoafrickej republike ovplyvní táto pomoc mnohých trpiacich ľudí. Teraz máme ešte Ukrajinu. Rátajú s našou pomocou. Verejná mienka, ak sa robia prieskumy, tak sa vždy ukáže, že humanitárna pomoc je najpopulárnejšia aktivita Európskej únie nasmerovaná na občanov. Európsky občania ju oceňujú a tým rastie aj dôveryhodnosť Európskej únie. Nech sa páči, slovo má pán Farm Goran. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia. Vážený pán komisár, Európska únia je zapojená do celého radu rôznych humanitárnych misií všade po svete. Južný Sudán, Filipíny, Sýria a treba povedať, že častokrát pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Záväzky, ktoré máme ako Európska únia, čelia riziku, že nebudú realizované. A tu sa naozaj musíme pozrieť na oblasť pridelovania platieb. To, čo tu vidíme, je e, zoštihľovanie, postupné zoštihľovanie asistencie, ktorá je poskytovaná Európskou komisiou. Častokrát hovoríme o otázkach života a smrti, ktoré vlastne ten, tá, tá otázka celá závisí od toho, či bude finančná pomoc poskytnutá alebo nie. E, jedna vec je otázka prostriedkov v rozpočte. Toto pochádza z rozpočtových liniek, ktoré sa neskôr počas daného roka môžu stať obeťou e, deficitného korania. Vidíme, že tu je nedostatok prostriedkov, ktoré nám neumožňujú naplniť naše medzinárodné záväzky. No a zároveň uvoľňujeme prostriedky pre ďalšie krajiny, ako napríklad pre e Ukrajinu. Takže to, čo potrebujeme, je to, aby sme mali finančné prostriedky k dispozícii, hoci pani komisárka Georgieva eh, predkladala žiadosť, preto aby prostriedky boli k dispozícii, ktoré už boli schválené každom prípade, ako náhle začneme, alebo skôr ako začneme príjmať nové záväzky, musíme mať existujúce e, prostriedky v rukách. V opačnom prípade budeme robiť len prázdne gestá. Musíme sa pozrieť na nástroje, ktoré chceme využiť, napríklad nástroje pre podporu mieru a mm, stability a demokracie. Tie všetky sú zásadne ovplyvnené deficitným konaním a úsporami. Akým spôsobom môžeme slubovať novú pomoc a novú asistenciu, ak nedokážeme splniť ani naše staré záväzky a nedokážeme zabezpečiť prostriedky ani pre existujúce sluby. Hovoríme vlastne o opätovnom prehodnotení všetkých eh, rozhodnutí, ktoré sme spravili a nazývame to nové peniaze. To nie je správne. Je naozaj dôležité, aby sme mm, dokázali efektívnejšie riadiť celý tento proces. Nemôžeme eh, slubovať jednej peniaze dvakrát dvakrát. Ako v opačnom prípade máme vnímať eh, žiadosť pani Georgievi. Hovoríme tu o tom, že musíme vnímať veľmi citlivo eh, žiadosti pre <clears throat> eh, zahraničné intervencie. A je naozaj dôležité, aby sme vytvorili systém. A ten čas dozrel. Ďakujem teraz pekne, pán Charles Gorenc. Ďakujem pekne toto je dobrý ukazovateľ závažnosti problémov, krízy, ktorým čelíme sú prekvapujúco dlhé a rozsiahle. Napríklad v Stredoafrickej republike, ako aj e, kríza na juhu e, Sudánu, aj Sýria, to e, si všetko vyžaduje viac prostriedkov od EÚ. Musíme však byť realistickí. Požadované sumy sú, sumy sú nakoniec dosť nízke, 150 miliónov do konca júna, potom zhruba 200 miliónov do konca roka. To, je, e, to sú potreby v oblasti humanitárnej pomoci. Parlament určite je e, schopný konať zodpovedne, tak ako e, to zaručil rozpočtový výbor pri tých prvých 150 miliónoch. Ja dúfam, že presvedčíme členské krajiny, ktoré váhajú pri sprístupení 400 miliónov eur na čelenie vynimočnej situácie naozaj by sme asi neboli radi, keby sme museli obetiam katastrof vysvetľovať, že kvôli e, rozpočtovým doťahovaniam budeme, len, e, budeme sa len nečine prizerať a pritom humanitárna situácia sa zhoršuje. Ja apelujem na členské krajiny, aby poskytli dodatočné prostriedky, lebo je to opodstatnené a aby to nespochybňovali v prípade humanitárnej pomoce. Naozaj e, to úsilie je možno obrovské a nakoniec ide o prevod e, neaž tak veľkých sum. Samozrejme v záujme humanitárnej pomoci, ale na úkor iných politík, ktoré sú možno že chronicky podfinancované. Ešte raz možno, že vyzlečieme niekoho, aby sme oblíkli niekoho druhého. Ďakujem, kolega. O Putikofer. Ďakujem pekne teraz pán Bytikofer, nech sa páči. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne, ja som rád, že som e, spravodajca výboru pre vonkajšie záležitosti. Môžem vystúpiť. Problém, o ktorom sa tu diskutuje, humanitárna pomoc, to je niečo, čo existuje aj v mojej oblasti Ide o menšie sumy, ale predsa len ide o zásadné sumy. 58 miliónov eur chyba do konca roka. Ide o projekty, pri ktorých že sa neúskutočne a týka sa so 9 krajín Ukrajina, Irak, Gaza, Sýria, Irán, Sierra Leone, Sudán, Južný Sudán a Stredoafrická republika. Ide o naozaj e, hlavný projekt EÚ, ide o jednu z hlavných právomocí EÚ spracovávanie civilných e, konfliktov a prevencia takýchto e, konfliktov. E, sme smiešní, ak nie sme schopní poskytnúť potrebné finančné prostriedky. A ešte chcem výslovne zdôrazniť to, že tu nejde o konkurenciu s humanitárnymi prostriedkami. Určite nie, aj keď sa dá povedať, že humanitárna pomoc bude potrebovať viac, ak prevencia nebude mať podporu. Baronka Eštonová na to už viackrát poukázala a naozaj sa na vás adresne obraciam, pán e, komisár, e, iniciujte transfer za miera e, stabilitu, tak ako ste to už navrhli v oblasti humanitárnej pomoci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Butikofer, teraz pani Susa. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán komisár pred chvíľkou povedal, že nedostatok prostriedkov v európskom rozpočte ako aj v národných rozpočtoch je niečo, čo sa jednoducho nedá ignorovať. Ja chcem povedať, že v politike niečo také neexistuje. Jednoducho v politike musíte e, rozhodnúť. A niekto neignoruje, že e, Rada a parlament prijali rozhodnutia v rozpočtovej oblasti, ktoré boli katastrofálne a dolahlo to hlavne na humanitárnu pomoc. E, dajte sa na miesto niekoho, kto by nás počúval a naozaj potreboval humanitárnu pomoc v prvom rade. Chcem povedať, že humanitárna pomoc to je e, zredukovaný, rozpočet, rozpočet zredukovaný na minimum, minimum Hlavne, keď sa pozrieme napríklad na bezpečnostné opatrenia a potom na rozpočtovom výbore, sme mali niekoho z agentúry OSN, ktorá sa venuje utečencom a ten povedal jasne, že situácia je katastrofálna. Treba prijať opatrenia okamžite, na úrovni všetkých troch inštitúcií a pritom sa tieto rozhodnutia odkladajú na neskôr. Ak by v EÚ boli krajiny, ktoré by mali trošku odlišnú zahraničnú politiku, tak možno, že by sme takéto ťažkosti nemali hlavne v oblasti humanitárnej pomoci. Ďakujem pekne, pán Cortez Lastra. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hovoríme o nedostatku 150 eh, miliónov eur, ale treba si uvedomiť, že počas posledných mesiacov sme hovorili tisíckam osôb, že e, bohužiaľ nemáme dosť prostriedkov, nemáme teda, že vydržte s tým nedostatkom liekov, vydržte s tým nedostatkom vody, že vydržte s tým nedostatkom humanitárnej pomoci, e, že my to vyriešime. A teraz povedať, že presne vieme ukázať prstom na tých, ktorí e, spôsobili nedostatok toho, že Európska únia nedokáže splniť svoje závetky. Je to 28 členov rady. Sú to e, hlavovia štát e, Španielska, Nemecka a ďalších krajín, ktorí sú tí vinní a tento parlament nemôže nechať to, aby sme podpisovali biankošeky pre Haiti, pre Sýriu, pre Stredoafrickú republiku alebo kohokoľvek ďalšieho, pretože každýkrát e, tým vedieme na smrť ďalšie stovky tisíce mužov, žien a detí. A teraz hovoríme o tom, že nám chýba 150 miliónov, ale treba si uvedomiť, že tu ďalších 58 miliónov. Treba si uvedomiť, že čo urobí rada preto, aby sme nehľali ruskú ruletu so životmi tých, ktorí trpia vojnou a hladom. E, to je niečo, čo by tento parlament rozhodne nemal dovoliť. Ďakujem pekne. Pán Cortez Lastra, teraz pán Kešmen. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, že stále e, zažívame ťažké časy v EÚ, ale nemali by za to platiť. Najchudobnejší nedostatok prostriedkov dolieha na humanitárnu pomoc, ako aj na iné nástroje vonkajšej politiky, ako napríklad Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Situácia je taká, že ak sa stane nejaká kríza zajtra, tak nebudeme schopní pomôcť, zakročiť, ako môžeme e, seriózne hovoriť o zakladajúcich hodnotách, ak škrty e, sa týkajú tých, ktorí to potrebujú najviac, aký odkaz vysielame my Unia e, s 28 členskými krajinami zvyšku sveta. Nielenže že zatvárame hranice vo svetle sírskej krízy, ale dokonca Nepomáhame ani tým, ktorí pomáhajú 9 e, miliónom utečencov. Nástroj pre demokraciu a ľudské práva je nevyhnutný na ochranu práv menšín zraniteľných a žien. Podporovať e, prácu ľudskoprávnych obhajcov je dôležité, ale e, my teraz škrtame a naopak mali by sme podporovať tento nástroj po 15 rokoch. E, vystupujem naposledy a občanom, ktorí ma sem zvolili, sa chcem poďakovať za e, privilegium dať hlas e, tým, ktorých inak nie je počuť a ktorých práva by sa možno, že ignorovali ešte viac. Európu treba obhajovať, pretože stojí na princípoch spravodlivosti, ľudských práv a tolerancie. Ďakujem pekne, pán Kešmen, aj za to, že ste medzi nami tak dlho pôsobili. Nik sa nehlási v rámci Catch the Eye, takže sa obrátim na pána Levandovského. Áno, veľmi stručne, pani predsedajúca. Ehm, čelíme nedostatkom v rozpočte. Rok 2014 bude ťažký z hľadiska manažmentu, pretože máme o 9 miliard menej v porovnaní s tým, čo sa vykonalo v roku 2013. Potreby e, v oblasti humanitárnej pomoci a spravovania kríz sú dobre známe. Ide o nie miliardy, ale milióny. A ja slubujem, že preskúmame všetky možnosti, nástroje, ktoré poskytuje finančné nariadenia, zmluvy presuny, realokáciu a tak ďalej na to, aby sme zareagovali, ale musím povedať, že bez e, nových finančných prostriedkov nebude možné e, zaplatiť všetky e, oprávnené faktúry. A ide o dôveryhodnosť EÚ, hlavne pokiaľ ide o spravovanie kríz a humanitárnu pomoc. A vtedy sa naozaj zachraňujú životy. Takže potrebujeme nejaké čerstvé finančné prostriedky. Dúfam, že s novozvoleným e, parlamentom to pôjde, aj keď asi nie hneď e, v začiatku. Teraz pán Kurkulas v mene rady. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada si myslí, že je dôležité splniť potreby v rozpočtovej oblasti, hlavne v oblasti humanitárnej pomoci. My chceme podporiť túto dôležitú politiku v rámci okruhu, okruhu 4 viacročného finančného rámca. Je na komisii, ako sme počuli, aby spravovali e, rozpočet v rámci toho, čo bolo schválené rozpočtovými orgánmi a zaručiť aj účinnú účinné uplatňovanie rozpočtu a prípadne prikročiť aj k realokáciám. Môžem vás ubezpečiť o tom, že s cieľom pokryť naliehavé nové potreby. Rada je e, pripravená pozrieť sa na všetky dostupné e, možnosti financovania, ak by ich komisia navrhla. Inak povedané, platby a záväzky, ktoré sú zahrnuté v rozpočte na rok 2014, schválené v novembri 2013 spoločne radou a parlamentom, musia usmerňovať e, komisiu. A sú tu taktiež e, usmernenia, ktoré schválil ECOFIN 18. februára tento rok a ten očakáva od komisie obozretný postup pri uplatňovaní rozpočtu na rok 2014. Ak vzniknú nejaké nové nepredvídané potreby, ktoré sa nedajú pokryť vnútornými e, prevodmi, tak e, komisia môže navrhnúť opravný rozpočet obom rozpočtovým orgánom. A ako sa už povedalo, predtým, ako sa rada zaviazala e, preskúmať takýto e, opravný rozpočet, e, tak treba najprv zanalizovať nedostatok platobných prostriedkov v rozpočte na rok 2014 a to pre všetky programy vrátane vonkajšej pomoci. Ďakujem pekne, pán minister Kurkulas. A teraz, vážení kolegovia a kolegyne, dovolte, aby som povedala niekoľko slov po grécky, keďže asi e, chvíľočku e, potrvá, pokiaľ niekto opäť bude predsedať po grécky tomuto parlamentu. Chcem povedať, že tak ako pre predsedu Martineza. Aj e, v mojom prípade je to posledný krát, čo predsedám plenárnemu zasadnutiu a ja som rada, že je to práve počas greckého predsedníctva EÚ. Všetkým sa vám chcem srdečne poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Som naozaj e, veľmi pyšná, myslím, že všetci môžeme byť pyšní na to, že sme mohli vykonávať náš mandát v týchto ťažkých časoch. Chcem sa poďakovať za vašu podporu, chcem sa poďakovať za solidaritu, ktorú vyjadril Európsky parlament aj vo vzťahu s Gréckom a inými krajinami, ktoré e, zažili ťažké časy. Ako povedal podpredseda e, parlamentu Martinez Martinez, predo mnou opúšťame možno vlak e, s názvom Európsky parlament, ale neopúšťame európsky vlak. Skôr naopak budeme v prvom vozni, v prvej línii. Takže ďakujem ešte raz a teraz e, odročujem schôdzu do 18. kedy sa bude hlasovať.